uvedené v protokole tohto rokovania. Teraz sa dostávame k zmene alebo k prijatiu rokovacieho poriadku podľa plánu práce. Mám jednu prozbu, pokiaľ ide o zmenu na štvrtok. Skupina ALDE žiada, aby správa pani Golds k európskemu systému eh, eh, bola je to teda správa, ktorá je na hlasovanie vo štvrtok, aby bola stiahnutá z tohto programu. A preto dávam slovo ešte pani Holc. Ďakujem pekne. Ako spravodajkyňa v prípade tejto témy, o ktorej sa má hlasovať vo štvrtok, Chcem povedať nasledovné. Sme pripravení odložiť hlasovanie o ďalší mesiac. Preto zdá sa, že sa črtá e, schodný kompromis počas prvého čítania. Štyri členské štáty e, Nemecko, e, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko e, neboli e, pripravené predložiť povinné dáta. A taká je situácia, ku ktorej sme sa dopracovali ku koncu danského predsedníctva. Mediálne toto bolo dosť rozmazávané a nové predsedníctvo dokázalo vyvinúť väčší tlak na týchto nezbetníkov a v podstate sa dopracovalo k určitému kompromisu kompromisu. E, je len predpoklad kompromisu, e, aj keď si uvedomujeme, že ide o naliehovú záležitosť samotná otázka zbierania dát, predovšetkým dát ohľadom regiónov, sú veľmi dôležité, aby sme v včas odhalili prípadné nepríjemné prekvapenia v e, účtovných zostavách. A určite v tomto sa zhodneme. Všetky politické skupiny zastúpené v našom výbore súhlasili s týmto odkladom. Ďakujem, pani Bowles. Chce sa niekto vyjadriť v prospech tohto návrhu, niekto proti? Keďže sa nik neozýva, poďme hlasovať. Kto je za to, aby sa to odložilo na neskôr? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? E, týmto je to vyňaté z programu tohto týždňa. Týmto možno považovať program e, plenárneho zasadnutia tohto týždňa za schválený. Takže teraz otváram diskusiu k prvej téme na našom programe. Je to správa predkladaná pánov Lara Komi ohľadom európskej normalizácie. Máte slovo, pani spravodajkyňa.